Eh. Príjme popoludnie. Srdečne vás všetkých vítam po sviatkoch. Tým, ktorým som ešte nemala možnosť popriať osobne, želám teraz veľa šťastia v novom roku. Toto sme vybavili. Dúfam, že to môžem aplikovať na celý výbor. Dúfam, že nášmu výboru sa tiež bude pracovať. Úspešne a plodne začnime teda programom. Máme niekoľko zmien v programe. Trošku sa nám pozmenilo poradie niektorých bodov na požiadanie spravodajcov. Konkrétne bod 9, ktorý sa týka digitálneho jednotného vstupu k poskytovaniu informácií. To sa bude prejednávať zajtra v útorok ráno do poludnia. Ďalej spoločná rozpráva o elektronických službách prevedne zajtra popoludní o 14.30. Ďalej prezentácia komisie o balíku tovarov. To prebehne dnes popoludní. A ďalej bod 17. To sa týka práv a povinností cestujúcich železničnej doprave. To sa odkladá na ďalšiu schôdzu, na februárovú schôdzu. Ak nie sú žiadne ďalšie poznámky, pripomienky, návrhy, čo nevidím, môžem teraz konštatovať, že takto upravený program schvalujeme týmto. Ďalej niekoľko oznámení. Oslavujeme konkrétne 1. januára sme si pripomenuli 20. 25. výročie existencie jednotného trhu. Myslím, že všetci, tak ako tu sedíme, prosím láskavo utište sa. Aj zástupcov komisie, prosím, aby sa utešili. Jednotný trh priniesol obrovské výhody občanom aj podnikom v Európe. Predpokladám, že nemusím nikoho z nás tu pritom ich presviečať o výhodách jednotného druhu. Náš výbor vznikol v roku 2004 v snahe presadzovať prehlbenie jednotného trhu a tiež sme boli v popredí mnohých eh, pozitívnych výsledkov jednotného trhu. Eh, napríklad sme zohrávali významnú úlohu v prijatí eh, Single Markets Act číslo 1 a 2 a tiež sme ako prvý vypracovali správu z iniciatívy v oktobri 2012 na tému završenia digitálneho jednotného trhu. Teda náš výbor je odhodlanejší ako kedykoľvek predtým priniesť výhody jednotného trhu všetkým občanom a podnikom v Únii. Ďalej druhé oznámenie, tak ako zvyčajne naša schôdza sa vysiela na internete. Okrem toho máme k dispozícii nový informačný vestník nášho výboru. Chcela by som tiež pri tejto príležitosti privítať nového člena sekretariatu nášho výboru, konkrétne pán Nelson Ferreira da Silva, ktorý sa stáva novým členom nášho sekretariátu a prichádza z komisie. Srdečne ho vítame. Ďalej chcem požiadať o schválenie zápisníc zo schôdzi 20. a 21. novembra a 4. decembra. Nevidím, že by boli nejaké námietky k zápisnici, takže môžeme ich týmto považovať za schválené obe tieto zápisnice. A týmto sa dostávame k správam o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach a podujatiach. Najskôr cezhraničné dodávanie balíkov a s tým súvisiaci balík. Tu, ako viete, Gestorský výbor, je výbor pre dopravu. My sme pridruženým výborom podľa pravidla 54. Slova sa ujme kolegyňa Šaldemoze, ktorá zastúpi spravodajkyňu pani Borzan. Ďakujem pekne. Pani Borzan by sa rada ospravedlnila. Žiaľ, zmeškala a nadvezujúci let a preto sa nemôžu zúčastniť schôdze. V každom prípade chcem sa poďakovať pani Anderson za vynikajúcu um, formu vedenia trialogov. Je to zložitý proces, ako viete. V niektorých fázach to vyzeralo, že sa nedopracujeme vôbec na riadeniu. Pani Borzan je spokojná s výsledkom trialógu. Hlavné aspekty sa týkali článku 5, nového článku 6a, ďalej teda v článku 5, ten je zásadný pre celé nariadenie, tu parlament dokázal zachovať eh, všeobecné nastavenie väčšinu textu, ďalej článok 6a, tu sme zdôraznili, že chceme zachovať ustanovenie, čo týka informácií pre spotrebiteľov napriek eh, veľkej nechote rady. Teda veľká časť článkov eh, zostala súčasťou nariadenia, celkovo sa pani Borzan chce Ehm, poďakovať. Domnieva sa, že výbor IMKO môže byť spokojný s výsledným textom. Chce sa ešte raz poďakovať Lucy, Mariane a Johnovi, tenevým spravodajcom, všetkým poradcom aj sekretariátu za spoluprácu. Ďakujeme pekne, Kristel. Aj Lucy sa chce udať slova. Ďakujem. Ďakujem e, za tieto informácie. Chcela by som podporiť všetko, čo tu zaznelo. Rokovania boli veľmi zložité. Nešlo len o pozíciu rady, aj komisia totiž dosť prekvapivo bola neochotná zachovať aspekty ochrany spotrebiteľa v texte. Teda bola som rada, že som mala podporu kolegov z výboru IMKO, ktorí dokázali tiež zdôrazniť, že to sú zásadné veci. E, čo sa týka konkrétne článku 5, tu nešlo len o aspekty ochrany spotrebiteľa, išlo tiež o to, že sa tam zahrňa tiež dopad na malé stredné podniky z hľadiska hodnotenia a stanovenia e, sadzieb a tiež nový článok 6a, ktorý Kristel spomína. Chcem sa poďakovať e, Kristel za jej pomoc a podporu v tejto dosť kontroverznej téme, nie z pohľadu výboru IMKO, ale rozhodne z pohľadu výboru pre dopravu. Myslím, že sa nám podarilo získať dobrý výsledok e, a dokazuje to výhody takéto spolupráce medzi viacerými výbormi a vidíme, že takáto spolupráca môže priniesť veľmi plodné výsledky. Ešte niekto sa prosím chce vziať slova? Ak nie, tak môžeme prejsť ďalej. Ďalej dostaneme informácie o ďalšom trialógu. Konkrétne ide o typové schváľovanie. Tu bol kolega Dan Dalton spravodajcom. Ďakujem. Anelín, k tomuto už neprebiehajú rokovanie, dopracovali sme sa totiž k dohode. Dúfam, že o nej zatra budeme úspešne hlasovať. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili tento výsledok, najmä estonskému predsedníctvu, sekretariatu rády, taktiež zastupcom komisie a najmä Milene Imaroni a Karlosovi Morovi, ktorí sa tiež o to pričinili a tiež všetkým tenimi spravodajcom, pretože všetci museli dosť výrazne ustúpiť od svojich pôvodných pozícií. Naozaj to bol kompromis v pravom slova zmysle, v tom pôvodnom význame. Myslím, že môžeme byť spokojní s prácou, ktorú sme odviedli. Myslím, že sa nám podarilo dosť značne príjmať radu k zmene pozícií a myslím, že teraz tá, tá výsledná dohoda jasne dokazuje, že máme systém, ktorý zastaví budúci možný vznik podobnej kázy, ako bola Dieselgate. Myslím, že na toto by sme všetci mali byť hrdí. Verím, že sa nám podarí zajtra v hlasovaní odobriť túto dohodu a že to tiež pléne schválime v najbližších týždňoch. Ešte raz srdečná vďaka všetkým a všetkým správodajcom za ich spoluprácu. Ďakujeme za všetko, čo si urobil, pán Štefanec. Ďakujem. Najskôr by som sa rád poďakoval Danovi Daltonovi, ktorý naozaj odviedol obrovský kus práce ako spravodajca. Myslím, že pracoval veľmi dobre. Podarilo sa mu uzavrieť, e, utvrdiť pozíciu parlamentu a tiež e, mal radu k istým zmenám pozície. dostiahli sme významné zmeny, najmä čo sa týka nezávislých rokov Európskej inštitúcii, teda členské štáty neboli príliš spokojné s takýmto návrhom. Myslím však, že to bola tá najzásadnejšia zmena v tejto oblasti, že európske inštitúcie môžu konať nezávislo a v prípade, že sa niečo udeje na európskom trhu, ak sa udeje niečo podozrivé, Európska komisia môže konať podľa tejto právnej úpravy a toto je tá najzásadnejšia zmena, že sa zavádzajú do praxe nové pravidlá, a tieto pravidlá budú platiť rovnako pre všetkých na spoločnom trhu. Ešte raz srdečne vďaka Danovi aj všetkým ostatným, ktorí sa o tento výsledok pričinili. Ďakujeme, Kristel. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať dnes skupiny SAD Danovi za vynikajúcu odvedenú prácu. Musím povedať, že nie som úplne spokojná. Nezískali sme úplne všetko, čo sme chceli. Mohli sme to dosiahnuť ešte viac, ale musím povedať, že bez Európskeho parlamentu by sme tento systém vôbec nezmenili. Rada nebola ochotná urobiť žiadne zmeny. A myslím, že keď sa to podarí odsúhlasiť, toto nové nariadenie, keď sa dostane do praxe, tak zaistíme, aby spotrebiteľ bol v lepšej pozícii, aj životné prostredie bude viac chránené a tiež verím, že budú spravodlivejšie podmienky pre podniky, teda celkovo parlament naozaj dosiahol veľmi pozitívne výsledky. Ešte raz styričná vďaka všetkým tým spravodajcom Zajtra by sme to mali v hlasovaní schváliť a byť s tým spokojní. Ďakujeme, Róža. Áno, aj ja by som sa rada vyjadrila. Možno si spomínate, že táto téma nás zamestnáva už dlho. Zrejme väčšina z vás si spomína, aké rozmanité boli pozície jednotlivých politických skupín z počiatku Chcela by som teda aj ja poďakovať e, našim priateľom, kolegom, najmä sa chcem obrátiť na kolegu Dana Daltona, jemu chcem zablahoželať, ale ostatným tým spravodajcom Kristel, Štefan, pardon, pán Štefanec, aj jemu sa chcem poďakovať. Myslím, že vďaka ochote a ústretovosti všetkých sme sa dopracovali naozaj veľmi dobrému kompromisu parlament zanechal eh, svoju stopu na tomto konečnom texte a to je veľmi prínosné pre spotrebiteľa. Podľa mňa by sa mali zdôrazniť niektoré veci, ktoré sú eh, najväčšími posunmi vpred v tejto oblasti. Poprvé, diagnostické prepojenie, teda možnosť eh, neustálej spolupráce a tie všetky informácie, ktoré sa majú poskytovať e, s cieľom podpory údržby v diagnostických centrách. Diagnostické centrá musí byť dobre, musia dobre byť pripravené na to, aby mohli vykonávať všetky technické úkony. Tu sa zvyšujú teda štandardy. Všetky technické informácie, ktoré sa týkajú údržby, budú prístupné elektronicky a neskôr sa budú dať ďalej spracovať to je naozaj vynikajúce, pretože milióny užívateľov vozidiel budú môcť tento systém využívať a využívať dobré diagnostické centrá. 10 tisíce diagnostických centier zlepšia svoju činnosť, to zlepší a je e, pracovný trh, bude lepšie fungovať konkurencia na trhu so službami v automobilovom sektore a myslím si, že tento kompromis si získa veľkú väčšinu podporu hlasovania. Chcem ešte raz zavlažovať všetkým, ktorí sa pričinilo tento výsledok. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Roža. Zajtra prebehne hlasovanie. Ďalší bod, ďalšia téma sa týka kontraktov na eh, dodávanie digitálneho obsahu. Evelyn Gebhardt, tá má na starosti, je na ceste, možno pán Foss by sa mohol zatiaľ ujať slova kým Evelyn príde. Nech sa páči, ďakujem pekne. Myslím, že tieto informácie môžem poskytnúť aj v mene kolegyne. Doposiaľ prebehli dve stretnutia pod vedením estonského predsedníctva 5. a 12. decembra z obsahového hľadiska sme sa bavili o kritériách konformity na prvom stretnutí a tiež o zmenách digitálneho obsahu, pretože články 6 a 6a, ako aj článok 15 sa prejednávali na tomto prvom stretnutí ďalej. Články 9, 10 a 12 sa prejednávali na druhom stretnutí. Tu ide o zodpovednosť a o otázku dôkazových prostriedkov, ako aj o hierarchiu právnych prostriedkov. Ďalšie dve stretnutia sú naplánované 30. januára a 6. marca. 30. januára by sme sa mali venovať opäť e, článku 15 a tiež ukončeniu zmluv podľa článku 13 a 16. Celkovo môžem povedať, že sme zaznamenali dobrý pokrok. Ešte nie sme úplne v cieli, ale myslím, že pokrok, ktorý sme dosiahli, je dobrý. Témy, ktoré sa z politického hľadiska prejednávali, sa týkajú údajov ako protislužby, taktiež embedded software, ďalej miera harmonizácie, ako aj záručná doba, dlhodobé zmluvy. To sa ešte bude musieť prejednať do podrobno, ale doposiaľ môžem povedať, že dosahujeme dobrý pokrok. Budeme sa ešte musieť venovať niekoľkým problémovým bodom, ktoré sa týkajú najmä údajov, um, ďalej zmluvných vzťahov. Zatiaľ totiž sme na hraniciach toho, čo je všeobecne známe a chceme zase o niečo ďalej. Myslím, že zatiaľ môžeme byť spokojní, ale ešte nás čaká kus práce. Ďakujem. Thank you, uh, very... Ďakujeme pekne, pán Foss. Pochopila som to tak, že kolegyňa Gebhardt uh, naozaj už príde o niekoľko sekúnd. Ešte niekto, prosím, sa chce ujať slova spomedzi teňových spravodajcov? Ak nie, Yeah, so we maybe wait for one minute. Možno počkáme ešte minútku na kolegyňu, kým príde. Máme nejaké ešte oznámy od sekretariátu?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 Okay, we, we uh, hold everybody. Nemôžeme kolego zdržiavať, takže navrhujem, aby sme prešli ďalej k ďalšiemu bodu. Pani Gebhardt, keď príde, dáme jej slovo. Potom, čo prejednáme balík služieb, ktorý nám predstaví komisia. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu. Je to prezentácia komisie o balíku tovarov, pardon, ako viete, 19. decembra 2017 komisia zverejnila oznámenie s názvom Balík tovarov spolu dvoma novými legislatívnymi návrhmi. Návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní tovarov a tiež návrh nariadenia o plnení a tiež sledovanie plnenia. E IMKO vypracuje správu o oboch týchto legislatívnych návrhoch. Spravodajcovia zatiaľ neboli vymenovaní. Správa o návrhu nariadenia o vzájomnom uznávaní tovarov už bola pridelená v skupine EPP a ďalej správa o plnení a sledovanie plnenia bola pridelená skupine SAD na schôdzi koordinátorov 26. oktobra. Na tejto schôdzi riaditeľ pre oddelenie politiky jednotného trhu, radenie implementácie v rámci DG Grow, pán Joachim Nunes de Almeida, dostane slovo, priblíži nám tento balík. Nech sa páči, pán Almeida, dáva vám slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že mám možnosť účastniť sa tohto stretnutia a poprvýkrát predložiť parlamentu návrh tohto tzv. balíka tovarov. Jednotný trh, na tom sa zrejme všetci zhodneme, je to jeden z najvýznamnejších výsledkov výdobytkov Európy, ponúka obrovské príležitosti európskym podnikom a tiež ponúka väčší výber a vhodnejšie ceny spotrebiteľom, ale nefunguje úplne optimálne. A preto predseda komisie Juncker rozhodol, eh, že chce oživiť fungovanie jedného trhu Stratégia jednotného trhu prijatá v októbri 2015 eh, poukazuje eh, na to, že je potrebné zakročiť vo, vo všetkých oblastiach jednotného trhu, ktoré sa týkajú tovarov. V prípade tých tovarov, kde už existujú harmonizované pravidlá, aj v takých prípadoch, kde tieto harmonizované pravidlá neexistujú. Tam, kde harmonizované pravidlá existujú, hlavné problémy e, súvisia s plnením a zhodou. Tam, kde neexistujú harmonizované pravidlá, tam je hlavný problém e, v oblasti prístupu pre podniky vo všetkých členských štátoch, teda vzájomné uznávanie. Pokiaľ ide o stratégiu jednotného trhu, komisia navrhla e, zmeny v oboch oblastiach. Európsky parlament v svojom uznesení k stratégii z mája 2016 privítal tieto kroky. Zžiadali ste viac vzájomného uznávania tým, že sa terajší právny rámec zreviduje a zlepšia sa nástroje na riešenie sporov, ak sa nedostatočne implementuje to, ten princíp vzájomného uznávania. To presne nájdete, dúfam, v návoji na, o nariadenie vzájomnom uznávaní a v akčnom pláne, ktorý je v tom e, paličku o tovaroch. Pokiaľ ide o európsku legislatívu o dozor nad trhom, novembri 2016 eh, pán Juncker dostal podporu eh, viacerých poslancov a politických skupín, kde ho žiadali eh, o viac akcií, viac krokov na európskej úrovni, pokiaľ ide o plnenie a presadzovanie plnenia. Spotrebitelia sú hlavným príjemcom tohoto balíčka, my však chceme aj, aby bol európsky priemysel silnejší, jednotný trh, kedy niekedy brávame ako samozrejmosť, ale nie je určite dokonalý a dovršený. Musíme vymáhať a presadzovať pravidlá, inak sa trh rozdrobí. Čísla, ktoré sú zaujímavé podľa mňa, potenciálny prínos v oblasti eh, nezharmonizovaných výrobkov E, jasne vám to ukážu dve čísla. Pre tovary, kde požiadavky sú harmonizované na úrovni EÚ, podiel vnútroeurópskych exportov je 55 domácej spotreby, u nezharmonizovaného sektora je to 35 A práve tu zohráva svoju úlohu vzájomné uznávanie. Okrem tohto zaujímavého čísla, s tým rozdielom 20 Štúdia k nákladom neexistencie Európy hovorí o tom, že e, by sa zvýšili náklady ročne o 100 miliard eur. E, koncept tých e, hraníc v tejto štúdie nám pomáhajú odhadnúť potenciálny ekonomický prínos, ak sa zlepší vnútorný jednotný trh pre tovary. Pokiaľ ide o neplnenie legislatívy EÚ k bezpečnosti, nemusím to vyjadrovať v číslach, u bezpečnosti nemožno robiť kompromisy, rovnako ciele pre ekológiu, ktoré sme si stanovili. Aj tak tu máme zo pár čísiel, ktoré ukazujú rozsah toho problému neplnenia. Vychádza to z percenta in, inš, eh, inšpekcií k produktom 32 takýchto inšpekcií ukázalo neplnenie, tak to číslo by bolo 47 pre stavebný priemysel, 34 pre e, nízkovoltážne elektrické zariadenia a 58 pre elektromagnetické zariadenia a rádiotechniku. Asi 60 neplnenia, ak e, sa dejú inšpekcie. Takže to ukazuje, aký je to problém. Ak chceme e, uľahčiť pohyb neharmonizovaných produktov, dobrovoľné vyhlásenia e, vzájomného uznávenia smerujú k zjednodušeniu dialogu medzi ekonomickými aktérmi a národnými inštanciami, ak sa predávajú výrobky v inej členskej krajine. Právna istota sa pre obe zložky zvýši a vyhneme sa akademi- e, administratívnemu záťaži a sklzom. Nedostatok e, účinnej e, ekonomickej formy opravných prostriedkov, e, riešení a mechanizmov riešenia problémov sa opierajú v prvom kroku o Solvit a potom sú tu zásahy komisie, ak je to potrebné, aby sa posudzovalo a odporúčalo tam, kde sa treba vyriešiť e, e, problém. Pokiaľ ide o e, presadzovanie plnenia, prvá vec je sieť tohto plnenia na úrovni EÚ. Týmto sa vyrieši nedostatočná spolupráca. Je to podporná štruktúra na koordináciu spoločných aktivít. Nie len o výmenu informácií, ale ide o kroky priamo v teréne Nakupne sa tým kontrola trhu na úrovni EÚ. Sieť sa skladá z rady, kde sú predstavitelia všetkých členských krajín. Sú tu tematické a sektoriálne skupiny, ktoré robia tú koordináciu a podporovaná bude asi 60 pracovníkmi komisie. Druhý kľúčový prvok je požiadavanie požiadavka e, zodpovedného predstaviteľa EÚ pre plnenie, pretože jeden z problémov dnes je komunikácia s podnikmi mimo EÚ aj oni často nie sú kooperatívne. Dovozcovia, e, ak existuje importný aktér, dá sa komunikovať s ním, ale často takáto možnosť nie je. Návrh preto požaduje od každého podniku, aby bol v EÚ predstaviteľ ako styčný dôstojník s takouto e, inštanciou dozoru e, trhu. Toto je v rámci toho balíčku tovarov. Teraz e, náhľad na dva návrhy, ktoré uvidíte na ďalších priesvitkách. Najprv návrh vzájomného uznávania Posudzovanie dopadov vzájomného uznávania nám ukazuje, že v prvom rade e, je tu veľký problém s osvetou. Množstvo národných inštancií jednoducho nevie o existencii tohto vzájomného uznávania. Druhý problém je, že podniky kedykoľvek e, im odmietnú prístup na trh, môžu napadnúť takéto rozhodnutie e, na súde, čo môže byť nákladné a zdlhavé. V neposlednej miere národné inštancie si nedôverujú vo svojich jednotlivých prístupoch e, dozoru nad trhom, preto majú prístup e, v zásade aplikujú svoje e, národné právo na úkor vzájomného uznávania. To je taká sociologická realita, ktorá je tu 20-30 e, rokov. S tým by sme mali začať niečo robiť. Ako som už povedal, e, asi nikdy nebudeme môcť sa dostatočne sústrediť na to číslo. Ak národnú spotrebu porovnáme s cezhraničným obchodom, pre harmonizované tovary pre 100% e, domácej spotreby 55% sa obchoduje cezhranične, pričom pri vzájomnom uznávaní je to len 35 oveľa menej obchodu tam, kde nie je harmonizácia. A to je ďalší indikátor, že e, harmonizácia funguje a že vzájomné uznávanie nefunguje. Alebo funguje oveľa menej. Čím sofistikovanejší je trh pre tovary, s tým viac je tu sklon e, k harmonizácii Ekonomický potenciál, ak sa zredukujú obchodné bariéry, sa odhaduje v štúdiách, alebo teda EU zadala štúdiu, že by sa dalo 100 miliard ročne zvýšiť objem vnútroeurópskeho obchodu, väčší rast, viac pracovných e, miest, ak by lepšie fungovalo vzájomné uznávanie. Toto je veľmi dôležitý element, že totiž harmonizácia pokrýva 80 e, produktových trhov ak sa pozrieme na tých 20 potenciálnej ekonomiky, ktoré nefungujú, tak je tu problém. Ak sa teraz pozrieme na <clears throat> to, čo je nad tými faktami, keď sa pozrieme na obsah teda návrhu, prvý uh, element je náš návrh vzájom, uh, uh, vyhlásenia k vzájomnému uznáveniu, kde podnik dobrovoľne na základe štandardizovaného vzoru vyhlási, bude deklarovať, že jeho výrobok sa bude legálne obchodovať v krajine, kde bol vyrobený. Toto by vlastne zjednodušilo potenciálny dialog, ktorý by vznikal medzi výrobcom a národnými e, orgánmi. Tým pádom by to bolo pravidlo, že e, národné orgány si pôvodne nemohli žiadať všetky uh, detaily obsiahnuté v deklarácii. Ďalšia priesvitka. Pokiaľ ide o riešenie problémov, aby sme sa vyhli tým zdlhavým súdnym procesom, Solvit by mal vlastne tú úlohu spájania medzi tými dvoma ohnívkami. Mali by na to tri mesiace a ak by to nefungovalo, tak by nasledovala E, stanovisko komisie k tej kompatibilite zamietnutia so vstupom produktu na trh. To by vydala komisia, ktorá a to by potom museli posúdiť národné orgány. A myslíme si, že takto, ak by to bolo presvedčivé a ak by mala autoritu komisia rozhodovať, kto má e, pravdu, zlepšili by sme fungovanie princípu vzájomného uznávania. A potom k vzájomnému uznávaniu. Tiež zvyšujeme úlohu e, kontaktných bodov produktových. Je tu problém vzájomného uznávania i dozoru trhu, e, administratívne kvality a kapacity na národnej úrovni, ktoré treba riešiť. My si teda myslíme, že tieto kontaktné body by mali byť komunikačnými kanálmi pre všetky produkty, či už sú alebo nie harmonizované. Čiže boli by, budú poskytovať podnikom informácie e, e, k harmonizácii, boli by povinní zúčastňovať sa v administratívnych e, skupín kooperácie, kde by vlastne išlo o prejav fungovania na interného trhu na národnej úrovni poskytovali informácie a notifikácie, kde došlo k zamietnutiu prístupu na trh, aby sa zvýšila transparentnosť zamietnutí, systém, ktorý momentálne funguje veľmi zle, oznámenia o zamietnutí tohoto vzájomného uznávania na národnej úrovni sú veľmi zriedkavé a takisto by tu vlastne bola ten jeden eh, digitálny vstup a v neposlednej miere si myslíme, že iné než legislatívne kroky by mali zlepšiť fungovanie princípu vzájomného uznávania. Ďalej školenia zamerané na problematické sektory, kde národné štáty majú záujem o zlepšenie fungovania, výmena úradníkov, vzájomné e, alebo určitá príručka k vzájomnému uznávaniu alebo určitá e, doložka o jednotnom trhu, ktorá by sa zapájala do národných pravidiel. Teraz dozor e, nad trhom. Nemáme presné číslo o tom, koľko je tu e, výrobkov, ktoré neplnia pravidlá. To číslo sa ťažko dá zistiť, ale sú tu čísla, ktoré ukazujú, že ak sa spustia inšpekcie, percent výrobkov, ktoré neplnia e, predpisy, je povedzme vysoké, 20 až 60 vlastne. Čísla nám ukazujú, že väčšina týchto neplnení sú výrazné, vážneho charakteru. Nehovoríme tu o triviálnych nejaké nerešpektovanie čiariek a bodiek, ale skutočné hrozby zdravia, zdraviu, e, životnému prostrediu či bezpečnosti. Problémy, prečo dobre nefunguje dozor trhu v Európe, toto sú nasledovné podľa nás. Toto je rozsiahlo pojednané v tom posudzovaní dopadov. Veľký problém zdrojov, nedostatok ľudských zdrojov a zdrojov pre úrady e, dozoru e, nad trhom. Často tu boli, boli oni prvými terčami e, znižovania stavov zamestnancov. Je tu tiež určitý nedostatok informácií pre podniky. Podniky nevedia, aké predpisy sa ich e, týkajú. Potom nízka miera e, varovných alebo odrádzajúcich e, nástrojov presadzovania a plnenia. Ďalej rozdrobenie tej organizačnej štruktúry dozora trhu. Vždy sú obmedzené na región, krajinu, trh, ale nie, nikdy nie celoeurópsky trh neposlednej miere potom problém, ktorý máme, je meniaci sa e, kontext e, narastajúcej miery predaja online. Veľké porcie obchodu sa týkajú malých kvantít a to by si teda asi neopodstatňovalo kontrolu, ale ak sa to vznásobí, všetky tie drobné čiestky, vznikne e, celkový obnos, ktorý taký malý nie je nie je e, nezanedbateľný, alebo to nie je maličký, ale e, e, narastá enormne. My tu navrhujeme navršenie tých 500 orgánov dozoru nad trhmi, aby to bola úroveň európska, zastrešujúca sieť, európska sieť plnenia predpisov pre výrobky. Tu by, tu, to by bol celkový taký informačný pohľad na úroveň EÚ, spoločné kroky rôznych orgánov dozoru nad trhom, posúvali by si informácií vš- všade tam, kde, kde sú potrebné spoločné školenia, e, spoločné testovanie, uľahčovanie tým, že sa vyhneme 27. duplikáciám dozoru nad trhom na národnej úrovni. Navrhujeme tiež, EU e by bol niekto zodpovedný za informácie o plnení. Myslíme si, že toto nie je proti podnikom tretích krajín. Len tieto podniky z tretích krajín by boli na rovnakej e, úrovni situácii, pretože európske podniky podliehajú európskemu dozoru a aj oni by mohli byť vlastne sankcionované, ale ak máte sídlo v Číne, tak tam e, môžu dozor, orgány dozoru nad trhom urobiť veľmi málo, najmä ak ide o obchod online, nie je tu konkrétny dovozca, takže každý by mal mať v EÚ osobu zodpovednú za informácie o plnení predpisov. Tiež sú to opatrenia, ktoré podnikom umožňujú plniť, takže je tu tiež ten úhol preventívneho plnenia než represívny pohľad. Takisto sme e, predložili návrh, aby mali mať e, moderné e, nástroje presadzovania plnenia. A my si myslíme, že nechceme, aby sa menil celý ten profil tých 500 dozorných orgánov. To je dôležité pre subsidiarietu, že členské krajiny by si mali tie dozorné orgány e, príslušne organizovať. Tu je zložité povedať, že tá krajina, ktorá má viac orgánov dozoru, koná lepšie, ale myslíme si, že by tu mal byť jeden kontaktný bod v členských krajinách, aby sa riešili e, otázky dozoru trhu v neposlednej miere. Chceme výrazné zmeny zapracovať do zlepšenej spolupráci medzi Eh, jednotlivými eh, colnými orgánmi a zložkami v jednotlivých eh, regiónoch. Na stole na stole spolu s zákonodarcov zostal už dávnejšie celý ten balíček bezpečnosti výrobkov a dozoru nad trhom. Rada je tu rozhádaná v tejto veci. My sme sa rozhodli, že to nestiahneme, tento návrh nenahradzuje návrh z roku 2013 a ak diskusie k, k tomuto návrhu v roku, z roku 2013 sa nadviažu, môžu zohľadniť terajší e, návrh a vývojové tendencie v, tej, v tom celom balíčku k tovarom, ak sa teda e, objavia nejaké e, z nezhody. Pán Juncker a pani Vienkovská by E, určite veľmi radi tento legislatívny balíček pre tovary dotiahli do konca, pred koncom tohto funkčného obdobia parlamentu. Na všetkých e, chcem teda apelovať, aby sme sa snažili to presadiť snáď do konca budúceho roka. A ďakujem slovo. Thank you very much, madam. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem Európskej komisii za prezentáciu. V prvom rade by som chcel povedať, že veľmi vítame obidva návrhy, pretože ako 600 miliard eur, ak prehlbíme jednotný trh vo všetkých oblastiach. To bol záver štúdie vítaný a podporujeme ho a Cením si, že cieľom je použiť súčasnú infraštruktúru a nezvyšovať finančnú vítaný a podporujem ho a cením si, že cieľom je použiť súčasnú infraštruktúru a nezvyšovať finančnú záťaž, e, skôr využiť existujúce kancelárie v prvom rade by sa mal využiť Solvit ako pre malé a stredné podniky. Národné spoločnosti si totiž to veľmi ľahko poradia so súčasnou situáciou na trhu, ale nové podniky, ktoré a strednými podnikateľmi, pretože pre nich je naozaj veľmi potrebný a pre nich bude veľmi potrebné aj rozvieť túto oblasť na európskom trhu. Mám jednu otázku, ktorá sa e, týka vzájomného uznávania. E, údaje ukazovali, že 50 majú harmonizovaný prístup. Ako to bude? A očakáva e, komisia, či týmto vzájomným uznávaním sa zvýši počet tovarov, ktoré budú vzájomne uznané aký je teda e, odhad e, budúcej situácie na trhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz Nikola Danci. E, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem komisie. Keď komisia prichádza s návrhmi, nie pre oznámenie, pretože cieľom je zlepšiť obeh tovarov, mať bezpečnejší jednotný trh, nemajú harmonizované normy, pretože dojde k vzájomnému uznaniu. A to je veľmi dôležité, pretože v posledných dvoch rokoch sme videli škany falšovanými e, tovarmi, ktoré pochádzajú z regiónov mimo Európskej únie. A žiaľ, tieto výrobky nie sú bezpečné pre spotrebiteľov a poškodzujú e, činnosť e, vážnych podnikov a poškodzujú riešené a je mi ľúto, že v prechádzajúcom balíku o bezpečnosti e, produktov ZMU rady a Napriek tomu musíme sa dívať do budúcnosti a myslím si, že e, tie vytať. Dostaneme aj podrobnosti, teraz e, na to nie je čas, toto je iba prvé stanovisko robiteľov. A toto sú tie hlavné ciele, ktoré by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Skôr neskončí funkčné obdobie. Dan Dalton, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, komisii. Toto je eh, naozaj návrh, ktorý vítame. Boli tu už viaceré pokusy presadiť eh, tento návrh. A je tu niekoľko oblastí, kde mám otázky. Snažíme sa e, zaviesť e, veľké zmeny v trhovom dohľade na európskej úrovni aj pre automobily. A sú tu mnohé myšlienky, ktoré by e, chcela, chcel parlament vidieť v tomto návrhu, napríklad prístupná databáza, a to je teraz zahnuté v tomto návrhu, hoci komisia bola tak strašne proti databáze typologického schválenia motorových voziteľ, Takže vidíme, že e, sme sa pohli vpred a vítame všetky tieto myšlienky, ktoré sa tu e, objavili. Sú tu tri oblasti, v ktorých mám momentálne otázky, ale celkovo, ako som povedal, podporujeme úmysel, ktorý je za týmto. Je naozaj veľmi dôležité toto, sú tu však tri oblasti, e, na ktoré sa musíme pozrieť. Prvá z nich sú právomoci, ktoré by mali mať orgány trhového dohľadu. Tie sú rozsiahle. Dokonca aj právo vykonáva systematické audity, e, pozrieť na e, akékoľvek dokumenty, ako sú aj bankové dokumenty, bankové výpisy, e, právo skonfiškovať tovary a právo ukladať pokuty. Uvedomuje si komisia, že tieto právomoci sú e, rozsiahle a sú tu nejaké problémy, ktoré ešte neboli doriešené? Alebo je to jednoducho taký e, všeobecný, e, všeobsiahly prístup, kde sa zobrali všetky právomoci dohromady a s tým, že na konci uvidíme, kam sa vlastne dostaneme. Druhá otázka sa týka testovacích eh, zariadení v článku 20 a eh, opäť eh, je to odlišné porovnaní s tým, čo sme teraz schválili s typovým schváľovaním automobilov pretože tam sa dajú používať rôzne testovacie zariadenia pre testovanie zo strany komisie. Takže aké zariadenie by sa mali používať v budúcnosti na cestovanie? E, bude sa robiť nejaká práca týkajúce sa týchto testovacích e, zariadení, alebo sa nahradí e, národná aktivita v tejto oblasti celoeurópskou aktivitou budete potom totiž v takom prípade musieť e, vytvoriť laboratórium pre každý druh e, produktu. A toto mi nepripada veľmi efektívne pre náš e, rozpočet. A môj posledný pod, pani prezenička, sa týka toho, čo bolo práve podavetané o menovaní osoby v Európskej únii, ktorá bude zodpovedná za informácie o zhode to by znamenalo, že e, to by zabranilo každému malému a stredne veľkému podniku mimo Európskej únie, aby obchodovali v Európskej únii, pretože to by bola obrovská bariéra. E, takže e, to je prvá otázka. Keď naše malé a stredné podniky vyvážajú do veľkých tretich krajín, budú potom môcť očakávať odvetné akcie za tieto opatrenia. No a potom tu máme e-commerce, ktoré e, sú, e, kde sú teda stránky, ktoré sú e, priamo napojené na európskych spotrebiteľov. Európsky spotrebiteľe majú k ním priamo prístup. Chcel by som vedieť teda, ako to bude fungovať v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Krystal, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Takisto s som tu už 11 rokov a pracujem v oblasti trhového dohľadu, bezpečnosti výrobkov. Jednoducho som bola stále okolo toho balíka o e, tovaroch. A máte pravdu. Tie témy, ktoré sme doteraz nevyriešili, sa týkali napríklad, e, či sa nám podarí vyriešiť tento nedostatok zdrojov v členských štátoch. Rozmýšľam teda, či ste zvážili e, spôsob, akým e, to budeme riešiť, pretože a to, čo sme urobili tu, ako zrejme viete, je, že sme sa zaviazali voči členským štátom z tohto nápadu aj v tomto balíku? Napríklad, že sa bude kontrolovať, ja neviem, nejaké 2% produktov, ktoré sa dostanú na trh. Neviem, ako e, tieto čísla sa dávajú dohromady, ale e, jednoducho e, členským štátom sme slúbili i my z Európskeho parlamentu navrhnú tento počet a uvidíme, kam sa dostaneme. Potom ste spomenuli, a považoval som to za dosť zaujímavé, a to bolo e, prepojenie medzi týmto balíkom a nariadením o bezpečnosti produktov. E, som veľmi rada, že ste sa e, o tom zmienili. A sú tu problémy s produktmi a je problém postarať sa o to, aby produkty boli od začiatku bezpečnejšie. Takže hoci e, viac trhového dohľadu bude e, krokom správnym smerom, e, predsa len bude riešiť s týmto balíkom a dúfam, že sa nám to tiež podarí. Ďakujem, takisto veľmi vítam toto nariadenie. Chcela som povedať iba niekoľko vecí a položiť niekoľko otázok. Veľmi podporujem to, čo povedala Nikola o falšovaných, vtedy o presadzovanie pravduševného vlastníctva, nie o bezpečnosť produktov. Ja som pracovala na elektrické e, komponenty, ako sú napríklad žehličky vlasov, ktoré môžu vyvolať e, požiar. A týka sa to aj článku 18, e, to sú pretože je veľmi dobré mať takéto pokuty alebo sankcie, ako to je uvedené v článku 61.3, kde sa hovorí o tom, že tí, ktorí opakovane sa dopúšťajú týchto priestupkov, budú dostávať e, väčšie pokuty, väčšie sankcie. Takže je e, naozaj e, dobre. Tí, ktorí opakovane sa dopúšťajú týchto priestupkov, budú dostávať väčšie pokuty, väčšie sankcie. Takže je naozaj dobre mať niečo takéto aj nariadení o zhode je to naozaj veľmi dôležité. Musíme to urobiť. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj e, komisii. E, chcela by som spomenúť niekoľko vecí. E, prvom rade Kristo mala pravdu, keď hovorila o službách, ako a teda aj k obmedzeniu finančných prostriedkov a ako to potom riešiť, ako a teda aj k obmedzeniu finančných prostriedkov a ako to potom riešiť, to e, začína byť problematické. A potom e, druhá vec, e, vravili ste, že 30-60% tovarov, na ktoré ste sa pozreli, neboli v súlade s predpismi a to je e, teda dosť alarmujúce číslo voľby budú budúci rok a musíme naozaj vtedy urobiť niečo, aby bolo vidno, že niečo robíme, že e, nás e, trápi táto oblasť. Už nemáme veľmi veľa času a budeme sa musieť snažiť presadiť to, a schváliť to e, aj v parlamente. Musíme jednoducho robiť niečo konštruktívne v tejto oblasti. Myslím si, že celkovo je veľmi dôležité pohnúť sa dopredu s týmto balíkom. E, harmonizované e, normy a vzájomné uznávanie a tie štatistické údaje, ktoré ste tam... Ďakujem veľmi pekne a je tu ešte jedna otázka a tá súvisí s tým, čo povedala Kristel, ale to objasňuje aj niečo iné. Ako môže komisia zaručiť, že príslušnosť národných orgánov trhového dohľadu je dobre zadefinovaná. Sú tu ustanovenia napríklad pre nákladné autá, Tie sú veľmi e, silno regulované. A tam sme sa vedeli dohodnúť na e, európskom dohľade a tento návrh, ktorý máme e, pred sebou, odráža podobné myšlienky, ale aj tak si myslím, že sa musíme presvedčiť, že trhový dohľad sa dá rozšíriť na všetky typy produktov. Predovšetkým sú prahy, ktoré existujú pre väčšinu eh, produktov, ktoré platia a eh, ide o eh, prahy, ktoré sa nepoužívajú pre motorové vozidla. Takže ako povedal Kristol, ako to budeme testovať a ako zistíme, čo sa bude testovať. A teraz ďakujem veľmi pekne za to, čo bolo prvé povzbudivé kolom. Vidím veľa možností eh, dosiahnuť medzi nami konsenzus. Určite chápete, že nemôžem podrobne zodpovedať všetky otázky, ktoré tu boli položené. Ale pokúsim sa odpovedať um, aspoň na niektoré z nich. Ale samozrejme, um, ak nebudete spokojní s mojou odpoveďou, môžete sa pýtať ďalej. Um, pokiaľ je otázku pána Štefanca, o tom, či chceme e, viac harmonizácie e, vzhľadom na tých 55-35 e, Nie, chcem objasniť tie čísla. Keď sa pozrieme na všetky produkty v Európe, 80 je harmonizovaných a 20 nie je harmonizovaných. A to znamená, že sú zahrnuté do princípu vzájomného uznávania. To je jedno číslo, ktoré e, ukazuje, že obrovská väčšina e, produktov v Európe podlieha legislatíve o harmonizácii. Tých 55 a 35 to je vzťah medzi národnou spotrebou a objemom obchodu s tým istým produktom. Takže pokiaľ ide o vzájomné e, uznávanie, ak národná spotreba je 100%, tak e, je to ekvivalentné číslo 35%, ktoré predstavuje cezhraničný obchod. Zatiaľ, čo pre harmonizované produkty je tu 55%. To znamená, že je tu o 20% väčší cezhraničný obchod pre produkty, e, ktoré sú e, harmonizované v porovnaní s tými produktami, ktoré podliehajú vzájomného uznávaniu nemyslím si, že by sme z toho mohli e, dospieť k záveru, že budeme e, harmonizovať všetky produkty v Európe. Ako som už povedal predtým, e, čím zložitejší a sofistikovanejší je technický produkt, tým bude zložitejšia harmonizácia. A nemyslím si, že by to bola politicky správna odpoveď povedať, že preto by sme mali harmonizovať všetko, čo uh, lieta. Nemyslím si, že, a nemyslím si, že by to bola politicky správna odpoveď povedať, že preto by sme mali harmonizovať všetko, čo uh, lieta. Nemyslím si, že ho uh, posolstva. Musím povedať, že to beriem na vedomie a vidím, že z týchto návrhov, ktoré tu padli, tento sa mu práve páči.